pani Angeliku Boris, e, ako aj pána Aleksandra Milinkieviča, nositeľa Sacharovovej ceny, ktorú dostal v roku 2006. Je to líder demokratickej opozície v Bielorusku. Białoruś niestety znów znalazło się w czołówkach gazet za sprawą prześladowania. Bielorusko sa opätovne dostalo na titulné stránky novín kvôli prenasledovaniu mimovládnych organizácií. Európsky parlament neustále obhajuje univerzálne hodnoty, ktorým e, veríme aj v budúcnosti. Budeme odsudzovať autoritatívne e, režimy a budeme e, podporovať demokratické, demokratické inštitúcie a organizácie zápisnice posledného zasadnutia 11. februára 2010